Der Präsident! Liebe Kolleginnen Milé kolegyne, milí kolegovia, zahajujem zasadnutie. E, týmto prehlasujem schôdzu e, obdobie na kedy bolo prerušené zasadnutie Európskeho parlamentu od 18. decembra 2008 za opätovne začaté. Chcel by som vám, milé kolegyne, milí kolegovia, všetkým zaželať dobrý, príjemný rok 2009. Dúfam, že e, nás privedie ďalej v rámci zjednocovania Európy a dúfam, že sa nám podarí e, spoločne podporiť mier na svete. K tomuto by som rád odovzal prehlásenie. Kolegyne, kolegovia, konferencia predsedov ma poprosila, aby som e, vám predniesol vyhlásenie k udalostiam na Blízkom východe. Rozpráva k tomu sa uskutoční v popoludní v stredu. Mimochodom e, za prítomnosti predsedu e, Rady ministrov zahraničných vecí pána Schwarzenberga. E, nebolo to vopred jasné, ale teraz to zdôrazňujem. Snažili sme sa o to a e, bol veľmi ochotný, hoci v ten istý deň e, ešte musí do Južnej Afri- do Africkej republiky. Napriek tomu bude v obmedzenom čase k nám k dispozícii a v tomto smere chcem už teraz poďakovať Českému predsedníctvu. Kolegyne, kolegovia, na začiatku tohto roku sme sa tu zišli na plenárnu jej schôdzi a v týchto chvíľach na Blízkom východe zomierajú ľudia. Celkom osobne e, musím povedať, a určite to cíti väčšina z vás, že pri tých televíznych obrázkoch e, to vo mne vyvoláva naozaj deja vu, spomienky. V mene Európskeho parlamentu by som chcel vysloviť e, čo najväčšie polutovanie nad eskaláciou konfliktu v Gáze medzi Izraelom a Hamasom. Celkom jasne chcem povedať, že nie je priateľné, aby utrpenie obyvateľstva takto e, naďalej pokračovalo, aby sa pokračovalo v násilí a teraz e, je už tomu tak, že e, pod streľbou sú aj pracovníci Spojených národov. Ako ďaleko zájde ešte táto špirála násilia, kým zvíťazí zdravý rozum? násilie e, na oboch stranách musí skončiť okamžite. Je nepriateľné, úplne nepriateľné a treba čo najviac odsúdiť a kritizovať to, že Hamas raketami ostreluje izraelské mestá. Nesmieme aj zabúdať na to, že to bol práve Hamas, ktorý porušil prímerie. Ehm, ale napriek tomu pri tých reakciách musí byť e, zabezpečená primeranosť, primeranosť e, použitých prostriedkov. Ľudia na Blízkom východe majú všetci rovnakú ľudskú dôstojnosť. Je to e, neodňateľné právo štátu chrániť sa, brániť sa, ale to neopodstatňuje použitie násilia, pod ktorým potom trpí civilné obyvateľstvo dôstojnosť palestínčana a hodnota jeho života je rovnaká ako tá e, kohokoľvek iného, Izraelčana, Američana, Európana. Nesmieme dopustiť, aby sa zhoršila humanitárna situácia. Ako politicky zodpovedné osobnosti musíme byť ochotní a pripravení prispieť k tomu, e, aby sme hľadali e, trvalie východisko z tejto špirály, špirály násilia. Nesmieme hľadať len krátkodobé riešenia zredukovanie bezpečnosti len na, na vojenské aspekty, e, to je podľa mňa odsudené na zlyhanie. Nemôže existovať len výlučne vojenské riešenie konfliktu na Blízkom východe. Musíme nájsť aj konečné politické riešenie. To znamená, zo zlyhania terajšieho postupu si treba vyvodiť určité poučenie. Teraz ide o to prijať opatrenia, ktoré budú nielen priechodné, ale predovšetkým trvalé posledných dňoch som bol telefonicky v kontakte s izraelským prezidentom Šimonom Peresom, ministerským predsedom palestinskej samozprávy pánom eh, Salamom Fajadom, s, prezid- s predsedkyňou Knesetu s Daliou Icik a samozrejme aj s vysokým zástupcom Európskej únie pre zahraničnú eh, a bezpečnostnú politiku Javierom Solanom, ktorého, ktorý, ktorý bol v tejto oblasti veľmi dlho Hovoril som aj s podpredsedom parlamentného zhromaždenia e, Euró- Európa Stredomorie, pretože momentálne e, máme, mám predsedníctvo e, z tohto zhromaždenia. Bol som teda s prezidentom jordánskeho parlamentu Abdelom Hadi al-Majali, ďalej pred, predsedom poslaneckej snemovne talianskej k Gianfrancom Finim a takisto s predsedom marockého parlamentu Mustafa Mansurim. Vo všetkých rozhovoroch som zdôraznil, že Európsky parlament v plnej miere je za požiadavkami, ktoré ministerská rada e, formulovala za Európsku úniu a e, tiež prostredníctvom rezolúcie e, Rady bezpečnosti Spojených národov potvrdila 8. januára. Je naozaj zarmucujúce, že tieto právne záväzné rezolúcie, to znamená rezolúcia Bezpečnostnej rady, kde sa zdržali hlasovania Američania a tým pádom umožnili túto rezolúciu, že tieto záväzné e, rezolúcie zo strany oboch strán konfliktu Hamasu a teda i Izraelu e, nie je braný na vedomie. Musíme e, okamžite nastoliť prímerie. Toto prímerie musí byť dosiahnuté za sprostredkovania Egyptu a za zapojenia všetkých eh, zúčastnených. Okamžitý prístup k humanitnej eh, pomoci musí byť zabezpečený a eh, organizácie ako United Nations Work and Relief Agency UNRWA e musí mať, musia mať možnosť pokračovať bez prekážok svojej humanitárnej činnosti. Chcem doplniť, nesmú mať takúto možnosť len 3 hodiny počas dňa keď ani humanitárne organizácie a OSN e, nemajú možnosť poskračovať v činnosti, pretože e, zúčastnené strany konfliktu nerešpektujú ich neutralitu, dosiahlo dianie naozaj e, najhorší bod, ktorý nemôžeme akceptovať. Tretia požiadavka je intenzifikácia mierového procesu. Jediný základ, ktorý je únosný, pokiaľ ide o trvalý mier, je riešenie, ktoré pripúšťa dva štáty, suverené štáty Izrael a Palestínu, ktoré majú spoločné hranice. Európska únia musí spolu s členmi kvartetu ďalej s umiernenými arabskými partnermi a s ďalšími zúčastnenými konfliktu za e, podpory Spojených národov nastoliť rýchle a no, e, okamžité rokovanie o miery. Ide o Eh, zmierenie medzi palestinskými frakciami a tiež medzi stranami konfliktu. Musíme si dnes eh, klásť otázku, aká by mala byť metóda, podľa ktorej by sme mohli dosiahnuť mierový proces. Napriek zložitému prostrediu a eh, malým pokrokom sa dalo ešte pred niekoľkými týždňami vychádzať z toho, že sa nachádzame v určitej logike rokovania. Medzinárodné spoločenstvo a predovšetkým my ako Európska únia sme tieto rokovania sprevádzali našou silnou angažovanosťou a finančne sme prispievali, aby rámcové podmienky, e, ktoré sú potrebné pre zriadenie palestínskeho štátu, boli a mohli byť vytvorené. Musíme si však klásť otázku, či táto politická angažovanosť bola dostatočne politicky účinná. Máme tu totiž logiku eskalácie. Pochopiteľné je, že počas krízového manažmentu sú tu sklony mysleť z krátkodobého horizontu. Samozrejme, že potrebujeme okamžité e, e, prímerie a úplné stiahnutie izraelských jednotiek, tak ako ho požadovala aj Bezpečnostná rada OSN. Skúsenosti minulých e, desaťročí nás poučili, že mier na Blízkom východe nemôže vychádzať len z tohoto regiónu. Ale nebude možný ani bez zmierenia medzi znepriateľnými e, konfliktnými stranami. Preto medzinárodné spoločenstvo musí byť ochotné, viac ako kedykoľvek predtým, požadovať mier na Blízkom východe, aby tie e, skúsenosti z, pre, predošlých desaťročí neboli obohatené ešte o ďalšie trpké skúsenosti z, e, mesiacov nasledujúcich. Medzinárodné jednotky musia pomôcť zabezpečiť e, prímerie a preto musíme podniknúť všetko úsilie na to, aby francúzsko-egyptský plán e, na použitie medzinárodného mechanizmu na zabezpečenie e, hraníc v Gáze naozaj bol úspechom a to samozrejme e, musí znamenať zastavenie pašovania zbraní do oblasti Gázy. Európska únia už na začiatku anapolského procesu zdôvodnila a vyhlásila v svojom strategickom materiáli, že je ochotná angažovať sa v tejto forme. Jedno však chcem zdôrazniť, a to osobitne. Nasadenie európskych a medzinárodných vojenských jednotiek nemôže zarútiť len krátkodobé umlčanie zbraní musí tiež sledovať jasný politický cieľ, menovite, že pre uzavretie miero, mierových rozhovorov treba vytvoriť potrebnú dôveru, v rámci ktorej budú garantmi aj Izraelčania, aj Palestínčania a to rovnakou mierou. To znamená, že prípadný, eh, prípadné nasadenie jednotiek ktorý bude mať za sebou veľmi silný mandát, vytvorí sa silný politický vplyv na oboch stranách a bude viesť k uzavretiu mierového riešenia. Nepotrebujeme len neustále zdôrazňovať, že podporujeme mier, to, čo sme často v minulosti používali ako cieľ. Potrebujeme tiež ochotu nielen sa o mier usilovať, ale musíme mier aj uzavrieť a to ešte predtým, než sa naďalej rozšíri a eskaluje e, desaťročia vzrastajúca nenávisť. Na záver by som vám chcel, kolegovia a kolegyne, pripomenúť, že rok 2008 bol Európskym rokom medzikultúrneho dialógu a chcem pripomenúť, ako my, ako Európsky parlament, sme sa zasadzovali o to, aby tento jar bol, rok bol rokom nádeje, a aby sme naozaj stanovili určité politické priority, ktoré e, by znamen- e, pri, pripreli, prispeli k tomu, že e, strety kultúr by neboli v zmysle prirodzených prírodných zrážok celosvetové reakcie na e, vojnu v oblasti e, Gázy vidíme každodenne v správach. Oveľa horšie je však ešte to, že táto realita nahráva extrémistom a fundamentalistom, ktorých cieľom nie je mier, ale neustále rozširovanie tej špirály konfrontácií e, a tak ďalej. Násilie vytvára a vedie k ďalšiemu násiliu a toto musíme neustále opakovať. Len dialog a rokovania E, môžu e, nám ukázať cestu z krízy. Obe tieto záležitosti nie sú samoučelné, musia viesť k cieľu, ktorým by malo byť to, že ľudia v Izraeli i Palestíne budú mať skutočnú bezpečnosť, mier a budú rešpektovať navzájom svoju ľudskú dôstojnosť. Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za pozornosť.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 nikto nie je perfektný a ďakujem, že dávate takýto pozor. V súlade s článkom 7 odseku dva aktu o zavedení e, priamých všeobecných volieb členov Európskeho parlamentu, ako aj v súlade s článkom 4 odsekom 1 rokovacieho poriadku, konštatujem uvoľnenie týchto kresiel s účinnosťou k 19. decembru 2008. Rumunské orgány e, mi okrem toho oznámili, že s účinnosťou od 22. decembra 2008 Adrian Manole na miesto pani Anastáze, e, pani Jozef Matula na na miesto pani Jakobrici, pán Kalin Katalin Čirita na miesto pani Popa, pán Aleksandru Nazare na miesto pána Filipa a pán Daniel Petru Funeriu na miesto pána Oprea boli menovaní za členov Európskeho parlamentu. Srdečne gratulujeme novým kolegyňam a kolegom. Kompetentné fínske orgány mi oznámili, že pani Eva Rita Sitonen eh, bola menovaná na miesto pani pani Kaupy s účinnosťou od 1. januára 2009 za členku Európskeho parlamentu. Podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku e, sa noví členovia e, zúčastňujú, pokiaľ neboli ich mandáty ešte preskúmané, na zasadnutiach parlamentu a jeho orgánov e, s plnými právami za predpokladu, že podpísali písomné prehlásenie o tom, že nezastávajú žiadnu funkciu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom mandátu člena Európskeho parlamentu. Na návrh politickej skupiny EPPED eh, bol Sir Robert Atkins mm, odvolaný eh, z funkcie člena výboru pre dopravu e, cestovný ruch. Konferencia predsedov na zasadnutí 8. januára 2008 v súlade s článkom 42 nariadenia S číslo 45 2001 Európskeho parlamentu a rady. Následne po diskusiách vo výbore pre občianské e, slobody e, súhlasila s vymenovaním pána Petra Hastingsa za Európskeho poverenca pre ochranu údajov, ako aj Giovanniho Butarelliho za jeho zástupcu. E, ide pritom o spoločné menovanie Európskym parlamentom a radou. A v stredu spoločne s predsedom rady e, podpíšem toto uznesenie. Oznamujem vám a dostávame sa tým na záver mojich oznámení, že spolu s e, predsedom rady v stredu 14. januára v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku podpíšem e, šesť právnych aktov, ktoré boli prijaté v rámci procesu spolurozhodovania. Tieto e, sú uvedené v zápisnici k dnešnému zasadnutiu. Milé kolegyne a kolegovia, definitívny návrh e, rokovacieho poriadku, tak ako sa na ňom dohodla konferencia predsedov vo štvrtok 8. januára v súlade s článkami 130 a 131 rokovacieho poriadku vám bola rozdaná dnes v pondelok, teda keďže pani Andrikiene dnes večer nemôže byť prítomná, aby e, referovala o svojej správe o vývoji v Rade OSN pre ľudské práva a úlohe EÚ. Diskusia o tejto správe e, bude, teda, bude sa hlasovať o tejto správe v stredu. Na útorok nemáme žiadne zmeny a čo sa týka stredy, skupina zelených e, požiadala o to, aby diskusia o situácii v Gaze bola ukončená predložením návrhov uznesení. Slovo udelám kolegovi Konovi Benditovi, aby odôvodnil tento návrh. Vážení kolegovia, situácia v Gaze vám je všetkým známa. To, že o tom diskutujeme tu v parlamente, je prirodzené Žiadame, aby eh, Rada bezpečnosti OSN zaujala stanovisko. Žiadame, aby